sa bude dnes o 11.30. Ďalší bod programu je vyhlásenie komisie o bezpečnosti železníc vrátane Európskeho systému signalizácie. A toto je veľmi konkrétna téma vzhľadom na nedávne nešťastie e, v Bruseli pred pár dňami, kedy sa udela veľmi vážna nehoda. Všetci teda budeme na to myslieť, keď budeme hovoriť o tomto bode a tiež chceme vyjadriť solidaritu rodinám e, obetí a tých, ktorí prežili. E, dám slovo e, podpredsedovi komisie, pánovi Simovi Kalasovi. Minulý týždeň ste boli v Koruni, diskutovalo sa o bezpečnosti na mori. Toto bola veľmi zaujímavá diskusia o rybolove, teda len vás informujem, pán komisár. A teraz by sme mohli prejsť k témam, k tejto ďalšej téme a slovo dávam pánovi komisárovi pre vyhlásenie komisie. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za tieto úvodné slova. Takže, vážený pán predseda, železničná nehoda z pondelka 15. februára 2010 v Buizingene bola, bola šokujúcou tragédiou. A ja chápem, e, že ohľadom na túto nehodu zaznelo množstvo otázok. Samozrejme, všetci myslíme na obete a pozostalých tejto tragédie a je vždy ťažké nájsť nejakú útechu v týchto ťažkých časoch a niekedy a ticho najlepšie vyjadruje našu sústratenosť. No, technické vyšetrovanie začalo v súlade s ustanoveniami smernice EÚ o bezpečnosti je v zodpovednosti teraz belgických vyšetrovacích orgánov, aby toto vyšetrovanie bolo vykonané. Malo by byť e, vykonané nezávislo akýchkoľvek súdnej súdneho vyšetrovania. Takže technické vyšetrovanie nemá za cieľ určiť zodpovednosť, ale identifikovať príčiny s ohľadom na zlepšenie železničnej bezpečnosti a prechádzanie nehodám. Belgický orgán požiadal Európsku agentúru pre železničnú dopravu, aby poskytla informácie a poskytla aj pomoc. No a ja by som rád zdôraznil, že pokiaľ príčiny tej nehody nebudú objasnené, je nevhodné a nedá sa, nedajú sa vyvodcovať žiadne závery. Samozrejme, že ja rád objasním niektoré veci, ktoré boli po tejto tragédii mm, nastolené a až príliš často sa stáva, ju do, do, dopravné nehody a hovorí sa o prepojení medzi európskymi pravidlami a tými nehodami. No, ja by som na úvod chcel veľmi jasne povedať niečo k otvoreniu trhu. E, dlhodobé otvorenie e, nákladnej železničnej dopravy e, pre hospodárskú súťaž a oddeliť aktivity infraštruktúrnych manažerov a prevádzkovateľov a podnikov. Zaviedla sa, zaviedol sa jasný rámec pre zvýšenie bezpečnosti a interoperability. My chceme zajistiť vysokú úroveň bezpečnosti pri uznávaní metód špecifických pre každý jednotlivý štát v tejto oblasti. Európska agentúra pre železničnú dopravu predklada pravidelné správy o bezpečnosti európskej siete a monitoruje rozvoj tejto situácie v členských štátoch. Indikátory hovoria o tom, že otvorenie železničného sektora pre hospodárskú súťaž v žiadnom prípade nemal negatívny dopad na železničnú bezpečnosť. Dovolte mi jasne povedať, že akýkoľvek návrh, ktorý prepája bezpečnosť železníc s otvorením trhu je podľa môjho názoru len ospravedlnenie, aby sa odvedla pozornosť od pravých príčin eh, koexistencia národných a európskeho systému Mm. je v týchto intenciách viac ako 20 národných systémoch, sa v Európe využíva na zaistenie bezpečnej mm, dopravy. No a tieto systémy boli vytvorené na národnej úrovni, sa skladajú z kolového komponentu, ktorý vysiela, vysiela signály do počítačových jednotiek na, vo vlakoch, ktoré spustia brzdy No a preto jednotlivé linky musia mať kompatibilné systémy výkonnosť rôznych systémov automatickej ochrany v jednotlivých krajinách sú, je, sú rôzne, ako aj to, ako jednotlivé technické vlaky alebo lokomotívy a vagóny splňajú tie údaje. No a to je veľký problém medzinárodnej traky. A, m, vlaky, pretože buď treba meniť lokomotívy na hraniciach, alebo treba vybaviť lokomotívy toľkými systémami, ktoré sú na celej trati. No a, no a napríklad Thalys musí byť vybavený siedmimi rovnými, rôznymi národnými systémami, aby mohol fungovať vo štyroch krajinách na využívanie jedno, jedného systému na európskej úrovni bol už vypracovaný a teraz sa o tom hovorí a inštaluje sa na tých hlavných líkach v Európe. Po, je známy pod skratkou IATNS, RS. No a väčšina tých národných systémov bola vypracovaných začiatkom 80. rokov a ich využívanie a zavádzanie je veľmi dlhý a náročný proces. No, v niektorých krajinách len časť vagónov a lokomotív je vybavená tým systémom. No a trvalo to približne 20 rokov. N, S má množstvo mm, zmien od roku 2005 a od roku 2005 ERTNS linky sa zavádzajú do prevádzky. V súčasnosti 10 krajín má linky vybavené týmto systémom a prebiehajú projekty v takmer všetkých krajinách. V Belgicku napríklad linka medzi Aachenom a Liež má túto linku a rovnako vlaky IC e sú vybavené týmto systémom. ERTNS e, bol vytvorený najskôr na podporu interoperability, to znamená možnosť lokomotív prechádzať hranice, ale uznáva sa tiež ako systém, ktorý ponúka výhody a zvýšené bezpečnosti. Systém je plne prevádzkovateľný, ale kvôli tomu, že je potrebná taká dlhá doba inštalovať ho vo vlakoch a v národných linkách, bude naďalej koexistovať spolu s RTNS e aj národné systémy. Tretie krajiny ako napríklad Tajwan preukázali záujem o európsky systém a určite nie z dôvodov interoperability. Taiwan do tohto systému investoval kvôli tomu, že v súčasnosti je to najlepší systém na trhu. <clears throat> Viaceré otázky sa týkali eh, porovnania situácie v členských štátoch. Už eh, nie je dobré vypracovať nejaký rebríček členských krajín a robiť nejaké porovnanie. Všetko závisí od výberu indikátorov referenčného obdobia a kvality údajov, ktoré boli poskytnuté jedna alebo dve eh, vážne, do, vážne nehody eh, majú tiež dopad na akékoľvek rebríčky Ehm, celkové údaje ukazujú, že ehm, Belgicko je priemerné vo výkonnosti, ale podpriemerné pri vybavení automatickými systémami ochrany. No všem, ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. A teraz prichádzajú rečníci v mene politických skupín. Prvým je pán Meč Groš za EPP. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, komisár. Chcel by som vám poďakovať za to, že ste nám povedali viac o tom, čo sa stalo v Bojzingene o nehode a chcela, chceli by sme tiež vyjadriť sústrasť nehodám a podporu vyšetrovateľom. Z tohto dôvodu nie je našou úlohou, aby sme sa rozhodovali v tejto fáze alebo aby sme niekomu pripisovali vinu, hoci podľa mňa sa mi zdá, že komisia pripúšťa svoju zodpovednosť za to, že oddialila a implementáciu technických štandardov. Vieme, že bezpečnosť je národnou prioritou a aj v budúcnosti nou bude. A po druhé, my na európskej úrovni, či v komisii, či v parlamente, vždy sme ľutovali, že bezpečnosť a interoperabilita medzi jednotlivými systémami sa tak oddialila a nebola dostatočne prioritizovaná na európskej úrovni. Veľmi často v prípadoch nehôd a podobne v politike sa tomu tak deje. Ľudia prichádzajú s novými návrhmi a zabúdajú, že už existuje legislatíva. Mohli by sme sa predsa oprieť o technické štandardy, o normy a nepripisovať najvyššiu dôležitosť technickým normám, pretože tieto už celé roky existujú. A bolo by možné zaviesť tento systém v Belgicku? Už to bolo možné od 90. rokov, pretože tieto normy tu boli. Budúcnosť je veľmi dôležitá. Konkrétne je pre ňu dôležité školenie, vzdelávanie v oblasti železničných pracovníkov. Máme vysoko kvalifikovaný železničný personál a takto by to malo byť aj v budúcnosti. Po druhé, Myslím si, že by sme mali mať záväzné plány na modernizovanie technického parku a technických e, zariadení. Myslím si, že takéto niečo by v Európskom parlamente sa takisto malo podporiť. Pasažieri majú právo byť informovaní o tom, či trasy, ktoré používajú, sú vybavené najvyšším bezpečnostným zariadením a aký je technický stav vozového parku. Myslím si, že s týmito informáciami by sme mali cestujúcich v budúcnosti oboznámiť. Je to podľa mňa možné. Ďakujem v mene socialistov na dve minúty. Pán Kadravi. Ďakujem, pán predseda, komisia, kolegovia. Začal by som tým, že v mene skupiny socialistov chcem vyjadriť sústrasť rodinám zosnulých, ktorí boli obeťami železničnej nehody v Huizingene. Samozrejme, že vyšetrovatelia prinesú podrobnosti o tejto nehode, ale bezpečnosť železníc v Európe je niečím, čím by sme mali venovať tak či tak zvýšenú pozornosť. Tak ako vy, pán komisár, ste povedali vo svojom príhovore Takisto máte svoj diel zodpovednosti za zvýšenie bezpečnosti v Európe a nechceme na nikoho ukazovať prstom, že by bol vynikom na európskej úrovni za tento stav. V roku 2010 len málo lokomotív je vybavených elektrickým brzdiacím systémom a systémom elektrického zastavenia. Aby som bol úprimný, myslím si, že signalizácia a systém signalizácie, ktoré by mali na, ktorý by mal nahradiť 20 signalizačných systémov, ktoré existujú, to by sme si mohli uvedomiť, že nie je celkom realistické, pretože technicky je tam mnoho prekážok. Mnohé krajiny by e, museli sa dohodnúť na technických normách, ktoré samozrejme ich dopad týchto dohod by mal aj finančné dôsledky. Myslím si, že by sme nemali zabraňovať jednotlivým krajinám, aby využívali svoj vlastný systém alebo sa pripojili na systém ERTMS. Mali by sme sa pýtať seba samých, ako dospieť k bezpečnejším železniciam a ako by sme na európskej úrovni mohli rozvinúť systém ERTNS do väčšej dokonalosti. 240 miliónov eur sme už pridelili v rámci programu TEN 10, aby členské štáty investovali do železníc, ale myslím si, že jednotlivé agentúry musia skontrolovať, či sa bezpečnostné pravidla v praxi jednoducho aplikujú. Medzi rokmi 2004 1994 a 2004 sa vykonala štúdia o bezpečnosti európskych železníc. Táto štúdia mala byť vykonaná vo všetkých európskych členských štátoch a železničné spoločnosti sami sa mali zaujímať o túto štúdiu. V tejto štúdii sa hovorí, že musíme zachovať a rozvinúť bezpečnostné štandardy železníc. Mám pocit, že to nefunguje dobre v Belgicku, to je aspoň môj dojem. Uh, Možno by sme mali preskúmať, čo sa vlastne v tejto oblasti deje, či sú dostatočné kapacity, či je dostatočná proaktívna úloha, aby sa situácia v tejto oblasti zlepšila. Ďakujem, pán, pán Elka Dravy, na dve minúty v mene liberálov, pán Stek. Ďakujem, pán predseda. V mene mojej politickej skupiny by som rád vyjadriť hlbokú ľútosť s rodinami ľudí, ktorí zomreli pri železničnom nešťastí. Myslím si, že by sme mali situáciu zlepšiť a aj dnes do poludnia by sme mohli k tomuto prispieť. Európa sa už zaoberala mnohými železničnými systémami. Budem úprimný, bol som šokovaný, keď som počul, že nevenujeme pozornosť bezpečnosti. Ja som bol spravodajcom správy o bezpečnosti, ktorú spomenul pán El Kadrávi a som veľmi hrdý na prácu, ktorú sme odviedli. Povedal by som, že musíme žiadať vysoké štandardy bezpečnosti od všetkých členských štátov EÚ. A podarilo sa nám žiadať tie, vyžiadať si takýto záväzok. Venovali sme tomu veľa času a niektoré krajiny, vrátane mojej domovskej krajiny, sa nedostatočne vysporiadali s touto výzvou. Pravidla národnej implementácie neboli všetky dodržané. Ja by som vás všetkých poprosil, aby sme užšie preskúmali tieto záležitosti a aby sme sa zaoberali tým, čo povedal pán Groš. Nemáme dostatok bezpečnosti ako takej. Myslím si, že by sme mali aplikovať viac mechanizmov a v prípade, prípadoch železničných nešťastí by sa mali vyplácať kompenzácie, pretože si uvedomujeme túto našu spolu zodpovednosť. Otvorenie trhu je čímsi, čoho sa ľudia boja, pretože si myslia, že by to mohlo viesť k zníženiu bezpečnosti. Podľa mňa je to práve naopak. Nemusí to viesť k zníženiu bezpečnosti. Železničné spoločnosti od roku 2008 vykonali tieto opatrenia a vidíme, že strach bol neopodstatnený. Mali by sme venovať pozornosť ľuďom, ľuďom, ktorí pracujú na železnici, ktorí vedú lokomotívy, ktorí sú rušne vodičmi a pracujú v iných profesiách. Mali by sme sa zaoberať ich situáciou, zvyšovať e, počet školení, mali by sme sa zaoberať štábnou kultúrou železničných spoločností, kde by mala byť bezpečnosť na prvom mieste. Železnice sú predsa tým najbezpečnejším spôsobom dopravy, ktorý existuje. Tak to by to malo zostať. Ďakujem. V mene zelených na dve minúty pani Isabel Durand. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Aj pre mňa tragická nehoda z minulého týždňa je najhoršou železničnou katastrofou Belgická od roku 2001 a e, tu vítam kroky ministra pre dopravu a mobilitu. Claudia Candiago a ostatné obete e, tejto, e, tejto katastrofy týmto chcem pozdraviť. Ešte stále prebieha vyšetrovanie, takže nemôžeme anticipovať jej výsledky, ale aj tak je jasné, že na belgickej úrovni môžeme len ľutovať, že železnice uh, nemajú ešte automatický systém e, zabezpečovania vlakov. Keď som, počul, keď som počula na druhý deň e, katastrofy, že nemôžeme nemôžeme z toho vyniť príliš e, dlhý čas na vývoj týchto štandardov. Toto považujem za neakceptovateľné a mala som pocit, pocit že toto je zlý príklad pre Európu. E, RTMS ponúka e, spoločnostiam, aby mohli investovať do tých správnych oblastí, aby boli vzájomne prepojiteľné. Musíme sa zbaviť príliš početných národných noriem, ktoré brzdia konkurencieschopnosť a RTMS sa vyvíja, bude sa vyvíjať. To je podmienok podmienok pre zachovanie vysokej technologickej úrovne a nepochybujem, že v nasledujúcich 5 až 10 rokoch ešte dôjde k značnému vývoju. Takéto e, nehody, ktoré sa uskutočňujú, nám pripomínajú, že môžeme veci v bezpečnosti ďalej zlepšovať a tu by som chcela predložiť niektoré návrhy. Predovšetkým viete, pán komisár, že hovoríme o e, transeurópskych dopravných e, sieťach, podmienkach a kritériách a nasadenie RTMS v celej Európe by mohlo v tomto rámci byť prioritou v prípade európskej siete. Tiež si myslím, že v tomto rámci musíme si stanoviť e, záväzné ciele, kedy bude Eh, záväzné pre všetky krajiny, aby tieto boli vybavené takýmito systémami. Musíme dať prioritu bezpečnosti eh, pred, pred otvoreným trhom a na rozličných národných sieťach sa musia vlaky prispôsobiť eh, automatickému systému ochrany, ktoré existuje na týchto sieťach a tieto lokomotívy musia byť, musia byť vybavené receptormi E, a na záver myslím si, že Európska agentúra pre železničnú dopravu by tiež mohla e, prispieť k lepšej integrácii národných e, bezpečnostných orgánov, aby sa napríklad homologizovalo vybavenie železníc. Ďakujem a presiahli ste váš čas. Teraz dávam slovo pánovi Epinkovi, Ďakujem pekne. E, vyšetrovanie dôvodov železničnej nehody v Brzingene ešte neboli ukončené, takže nemôžem k tomu nič povedať, ale je tu jedna vec, e, ktorá už je jasná. Ak sa stane nehoda, ak by sa stala nehoda v Spojenom kráľovstve, tak ľudia obvinujú privatizáciu železničných systémov za nehodu. Teraz sa pozrime na Belgicko. 32 rokov 34 je 15 až 4 pre Spojené kráľovstvo, to je počet od Teraz Belgicko má dlhy vo výške 20 miliard eur. Kam idú tie peniaze? Keď sa pozriete na infraštruktúru v belgickej železníc, tak všetko sa zdá, um, sú tu znaky, že sa veci zanedbávajú. Možno, že príliš veľa peňazí sa vynakladá na mzdy, odbory sú veľmi mocné v Belgicku, železnice E, manažujú socialisti, ktorí ich manažujú zle. Ak sa pozrieme na nedostatok peňazí, tak to nie je nedostatok. Ďakujem. Minúta a pol. Pán Žaky Eno. V mene GUE. Vážený pán predseda, minulý november vážny poslanec Simpson povedal, že železničný systém spoločenstva je veľmi bezpečný a že sa dosiahol pokrok v posledných rokoch vďaka liberalizácii trhu, tak e, ja som bol veľmi prekvapený a e, nedávne smrteľné nehody e, poukázali na otázky bezpečnosti. Potom Borzingen je tragickou bilanciou. Sú tu vážne dôsledky, ktoré nám pripomínajú veľmi silne, že, silne, že je najvyšší čas otvoriť diskusiu o železničnej bezpečnosti. E, všetky nehody sú nepredvídateľné a prvý faktor e, nebezpečnosti na celej európskej sieti je priamym dopadom oddelenia riadenia železničnej infraštruktúry a e, vozového parku. komisia presadila tieto normy, aby sa umožnilo otvorenie konkurencie pre tento sektor trhu a to viedlo k tejto nehode. Kvôli tomuto oddeleniu aby sa zvýšila rentabilita, tak sme obetovali bezpečnosť. Môžete sa pokúsiť získať čas tým, že jediná perspektíva riešenia tohto problému spočíva v lepších technológiách, ale železničná politika sa musí v Európe zlepšiť ak e, každý rok budeme menej investovať do vzdelávania alebo do vozového parku, tak celkom nevyhnutne tu budú ďalšie nehody a budeme musieť vyjadriť našu solidaritu s obeťami. Musíme obrátiť túto stranu konkurencie a musíme prejsť k spolupráci. Nemôžeme ignorovať zodpovednosť pokiaľ ide o mňa, ja odmietam byť komplicom e, takejto zlej politiky bez zmeny orientácie. Rečník bol prerušený. Teraz má slovo pán Filip Klaes v mene nezaradených. Minúta a pol. Ďakujem pekne. Len aby sme hovorili o, o e, daňovom tlaku. Keď sa pozrieme e, na e, veľké obmedzenia, tak naozaj e, títo pracovníci nedostávajú veľa železníc, sú toho dobrým príkladom. Je to veľmi zastaralá oblasť, je tu zastaralý vozový park. Najvyšší čas, aby sa tu urobili reformy správa belgických železníc je spolitizovaná, neefektívna. Je to typické pre belgickú politiku, že ak niečo nefunguje, tak nikto nie je zodpovedný. V roku 2001 došlo k vážnej nehode v Pekro. E, bolo to porovnateľné s Berzingemom a pred deviatimi rokmi sme mali inštalovať lepší železničný systém. Nestalo sa tak. Medzi tým e, systém európskej kontroly prišiel príliš neskoro. Tento systém je nedostatočný, takže toto je poučenie, ktoré si z toho musíme vyvodiť. Viac investícií do bezpečnosti a súčasný systém musí e, lepšie zodpovedať súčasným potrebám. Ak tu nebude interoperabilita, tak prechod k európskemu systému potrebuje stimuly, pretože nie je dobré, že Talis medzi Parížom a Amsterdamom musí prejsť, alebo sa musí prejsť siedmým rozličným bezpečnostným systémom. Ďakujem. To je koniec nášho zoznamu rečníkov v mene parlamentných skupín a teraz prejdeme k zoznamu rečníkov, ktorí budú hovoriť individuálne. Prvým z nich je pán Kuhn na dve minúty. Meine... Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Zrážka dvoch prímeských vlakov blízko Bruselu, ktorý, ktoré viedli k tragickej nehode, nás všetkých hlboko zasiahla. Naše myšlienky sú s rodinami a priateľmi obetí. Keď sa takáto katastrofa udeje, ľudia sa často pokúšajú niekoho obviňovať Európsku úniu, komisiu, bezpečnostné opatrenia, ktoré mali byť zavedené, ktoré už mali byť súčasťou smernice 2049. Tieto bezpečnostné opatrenia už sú ďalej neudržateľné, ak sa môžu stať takéto nehody. Ľudia by sa mali spýtať sami seba, či by sme nemali bezpečnosť posunúť na vyššiu úroveň. Vyšetrovanie tejto nehody ešte nebolo uzavreté, preto sa nemôžeme dostať k... Veľká otázka je, či sme nemohli predísť tejto katastrofe. Ľudské zlyhanie sa samozrejme nedá nikdy vylúčiť a to platí aj pre technické zlyhanie. Preto obidve veci, ako je bezpečnosť železníc a bezpečnosť vlakov, to je to, čo musíme riešiť spoločne. A tým sa musia riadiť prevádzkovateľe železníc, či už štátne alebo súkromní. To znamená, že národné železničné agentúry musia vykonávať kontrolu toho, či príslušné bezpečnostné opatrenia sa dodržiavajú. Nechcem nikoho poučovať a nechcem tu nič prezentovať z nemeckého hľadiska, iba by som chcel povedať, že čo sa týka Nemecka, my sme sa tiež snažili kompletne implementovať túto smernicu a čo sa týka ľudského zlyhania, je dôležité to, aby zasiahli technické systémy pripomínam na určitú, určitú možnosť, že ak sa nepotlačí gombík jednu minútu, tak sa e, vlak zastaví. Začne sa automatický systém brzdenia. Takéto systémy musíme mať. A potom European Control System ETCS pre železnice, aj to, je to, čo musí, aj to musíme implementovať, aby bolo možné zvonka ovplyvniť tieto veci. Myslím si, že čo sa týka výboru pre dopravu, spoločne vykonáme príslušné hodnotenie a vyvinieme toho závory. Ďakujem pekne. Pán Tarabela, nech sa páči na 1,5 minúty. Pán predseda, katastrofa z Bizingenu, kde bolo 18 obetí a vyše stovka zranených a myslíme samozrejme na rodiny, ale treba vyhodnotiť bezpečnosť železníc v Európe po štáte toto vyhodnotenie sa musí venovať bezpečnostným systémom, ich aplikácií, ich interoperability, ale nejde len o to, je tiež potrebné a pristupovať k tomu zo širokého hľadiska a musíme sa pozrieť aj na pracovné podmienky železničiarov. Žiadam komisiu, aby urobila vyhodnotenie bezpečnosti železničnej siete z globálneho prístupu, keď došlo k liberalizácii železníc je jasné, že niektoré techniky sú tabu a liberalizácia pri, pri, priniesla aj niektoré iné. Aké je teraz pridaná hodnota? Kto tým trpí a kto z toho získal? Aplikácia európskych bezpečnostných noriem po liberalizácii železníc sa stala realitou. Komisia teda musí všeobecnejšie uvažovať o verejných službách my žiadame už dlho pozitívnu akciu EÚ, aby sme ochraňovali verejné služby. Je to aj cieľom, e, a bolo by to cieľom rámcovej smernice, ktorá by vytvorila stabilný legislatívny rámec, adekvátne financovanie a zároveň aj rešpektovanie princípov rovnosti e, prístupov a príležitosti. Ďakujem. Teraz pán Higgins, nech sa páči. Vážený pán predseda, obrovské... Ne... E, rečník je prerušený e, predsedom. Momentík. Chcete sa spýtať otázku e, predrečníka? Pán Tarabela, budete akceptovať otázku? Budete akceptovať otázku? Nech sa páči. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ďakujem, pán predseda. Otázka smerom na pána Tarabelu, ktorého veľmi rešpektujem, ale nemôže ignorovať predsa skutočnosť, že belgická železnica dostáva najväčšie subvencie v celej Európe. Tak nemôžeme tu obviňovať v tom prípade liberalizáciu. Nedá sa povedať, že to spočíva v tom, že sa neliberalizuje osobná doprava nedá sa to vysvetliť ani inými e, ospravedleniami. Hovorím tu v mene socialistov a my, socialisti, sme práve za takéto dotácie a keby sme tento systém lepšie riadili, nikdy by neprišlo k takémuto nešťastiu. Nech sa páči. Pán Tarabela, nech sa páči. Odpoviem pánovi Eppingovi bola tu katastrofa s obeťami aj iné katastrofy a je normálne, že si kladieme otázky o príčinách a musí prebehnúť vyšetrovanie, ale je to aj ľudský faktor a pri každej liberalizácii ja viem, že vy ju obhajujete, ja oveľa menej, ja obhajujem verejné služby a tam je ľudský faktor, ktorý, na ktorý sa zabúda. E, nezabúdajme na personál železničarov, ktoré, ktorí pracujú dlhé hodiny a nemajú možnosť na oddych a keď ste vodičom rušňa, tak si treba skutočne položiť otázku, aké sú pracovné podmienky takýchto ľudí a ako sa vyvíjajú. Ďakujem. Pán Higgins, nech sa páči. Vážený pán predseda, stra, strašná tragédia, ktorá sa udiala uh, pri HAL, je naozaj uh, varovaním súcitíme s rodinami e, pozostalými, treba sa vyhnúť v budúcnosti takýmito e, obetiam. A tu je dôležité, aby bol počúvaný hlas samotných železničiarov, aby bola e, doprava po železnici bezpečná pre pasažierov. Je naozaj hrozné, keď tu jeden z konzervatívcov britských, člen tohto parlamentu, Eh, obviňoval a, a, a vyvršoval sa na eh, belgickej eh, železnici. Je jasné, že politi- politika deliberalizácie je to, čo robí problém železničnému systému ako verej, verejnej, verejnému statku. Od začiatku bolo jasné zo spontánnych štrajkov pracovníkov, ktorí reagovali. A je to tretí, tretí takýto e, incident, takáto nehoda za pár mesiacov v Belgicku. Po predošlých tra e, tragédiách, napríklad v roku 2001, e, boli tu prísľuby opatrení, ale tie opatrenia sa neimplementovali. Realita je taká, že pracujúci zamestnanci železnice sú pod neu, e, neu, ne, neustalým tlakom, ich pracovné dni sa predlžili, nemajú prestávky a to je samozrejme na úkor bezpečnosti. A e, privatizácia, liberalizácia bude mať ďalšie dopady a ohrozí opätovne bezpečnosť. Je celkom jasné, že najlepšie zabezpečenie bezpečnosti ide cez, e, cestou verejného vlastníctva a demokratickej kontroly železníc a tiež ver, e, e demokratickou kontrolou. Bach, Nech sa páči, pán Bach, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel vyjadriť polutovanie, sústrasť vyjadriť rodinám. Ale asi to rodinám nepomôže, keď neustále budeme opakovať to, že železnice patria k tým najbezpečnejším Ehm, dopravným prostriedkom, keď si to porovnáme predovšetkým s cestnou dopravou, počet úmrtí je nízky. Dôležité sú okolnosti. Ako mohla nastať táto katastrofa? Ako už bolo spomenuté, sú tu experti a súdy, ktorí sa budú musieť tým zaoberať. Pre nás musí byť otázka, čo zlyhalo pri tom procese, prečo sa nepodarilo vytvoriť spoločný železničný európsky trh, aké prostriedky môžeme použiť na to, aby zabránili nehodám, lebo každá nehoda je nehoda, ktorá je zbytočná. Ja som sám zažil vývoj pri železnic, železniciach a chcel by som poukázať na pár problémov, ktoré ohrozujú bezpečnosť. Na začiatku 90. rokov, namiesto toho, aby si železničné spoločnosti konkurovali, sa mala radšej vykonať technická harmonizácia. A tie problémy, ktoré spomínal komisár Kalas, tie sa mali zvládnuť v 90. rokoch technická harmonizácia by bola a, a vzájomná konkurencia to by bolo to, čo by viedlo k vyššej bezpečnosti. Sú tu mnohí aktéry, je tu systém, ktorý funguje dobre iba vtedy, ak sa prevádzkuje ako jednotný systém. Podľa môjho názoru tie posledné nehody poukazujú na to, že máme spoločnú zodpovednosť. Na jednej strane sú to členské štáty, železničné podniky, prevádzkovateľ infraštruktúry, ale je to aj komisia, ktorá pripravo, pripravila smernice a nariadenia bez toho, že by vykonala nejaké hodnotenie. Toto hodnotenie sa vlastne vykonalo, ale iba prednedávnom. Železničné podniky si zvolili nesprávnu stratégiu, príliš dlho čakali na e, európsky systém, stále znižovali náklady a komplikovali situáciu pre zamestnancov, ako sa spomínalo. A nebol, neboli tam ani investície. Preto ešte chcem spomenúť tri body. Je nutné zvýšiť finančné prostriedky, je nutné modernizovať a tak ďalej. Rečník bol prerušený predsedajúcim. A teraz pani Krikau. Efaristopoli. Transportul feroviar este în general mai... Ďakujem. Železničná doprava zvykne eh, byť bezpečnejšia, rýchlejšia, ale v roku 2007 bolo niekoľko desiatok smrteľných obetí a minulý rok bolo viacej železničných nehôd, kde boli ľudské obete a veľké škody, aj nákladné vlaky. 200 zranených a smrteľné obete. To nám všetko pripomína tieto železničné nehody. Bohužiaľ, hospodárska kríza ešte stiažuje situáciu prevádzkovateľov železničnej siete a čo nás znepokojuje, že nedostatok špecializovaného personálu finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na aplikáciu systému RTMS, e, to všetko keby bolo, tak by sme zabranili týmto nehodám. Navyše železničiari sa boja, že stratia svoje pracovné miesta. Treba prijať opatrenia, teba, treba renovovať železničné infraštruktúry, aby sme zabezpečili bezpečnú a istú dopravu. Treba prijať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a po tretie treba rozvíjať nové dopravné infraštruktúry a technológie a nový systém RTS. Zapáči pán Kančan na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Nedávne železničné nehody, ktoré postihli Európu, či už v Belgicku alebo v Taliansku, nás eh, vedú k úvahám nad nedostatkami eh, systémov a nad možným zlepšením bezpečnosti železničnej dopravy. Je napríklad prekvapením, že EÚ v roku 2000 vypracovala systém pre monitorovanie železničnej dopravy RTMS, ale ešte ani po desiatich rokoch tento systém e, nebol prijatý vo všetkých členských štátoch, len v niektorých. V EÚ je viacej ako 20 bezpečnostných železničných systémov. Je teda jasné, že práve toto spôsobuje problémy na medzinárodných tratiach. Je tiež pravdou, že prispôsobenie železničných tratí vozového parku vyžaduje technické aj ekonomické prostriedky a je potrebné, aby sa tým zaoberali podniky v jednotlivých sektoroch, ale nezaobúdajme tiež na to, že komunitárna legislatíva nedáva žiadne dátum na uplatnenie na aplikáciu RTMS, ale ponecháva členským štátom určité kompetencie, pokiaľ ide o vozový park a ďalšie pravidlá. Bolo by teda potrebné skôr zaoberať sa podnetmi, investičnými podnetmi alebo sa zaoberať tými podnikmi, ktoré takéto bezpečnostné systémy neinštalujú. Treba tiež posilniť interoperabilitu nášho trhu. Máme už nezávislú medzinárodnú agentúru, ktorá má zabezpečovať, že bezpečnostné systémy že budú prepojené navzájom a interoperabilne fungovať je potrebné, aby bezpečné certif- bezpečnostné certifikáty boli podmienkou na prevádzku železnice. Keď máme liberalizovaný železničný trh, je potrebné, aby sme posilnili ústrednú úlohu železničnej agentúry, ktorá by mala realizovať kontroly. Ďakujem. A teraz má slovo pani Serakiany. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Po nedávnej železničnej eh, nehode eh, pri Bruseli naše zraky sa znovu upierajú na železničné podniky. Smernica z roku 2004 o bezpečnosti železníc hovorí, že železničné podniky a správcovia sú spolo zodpovední za správnosť vykonávania tejto služby. Každý za svoju časť kompetencia. A pri tejto konkrétnej nehode samozrejme treba zistiť, či išlo o ľudskú chybu, ale zdá sa, že e, vlak nemal automatický systém brzdenia, ktorý e, by ho zastavil, keď by prešiel na červenú. Toto zariadenie by sa malo používať, ak Európska komisia mieni dosiahnuť to, aby celá Európska železničná sieť mala takýto bezpečnostný systém. Ďakujem. Teraz pán Nitras, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel vysloviť e, úplnú sústrasť e, obetiam a rodinám obetí. E, jedna vec sa ešte nespomenula, keď sme v tomto pléne diskutovali, bolo vždy dobré, že sme o tom diskutovali, že teraz o tom diskutujeme a myslím si, že liberalizovaný trh funguje lepšie než trh, ktorý, ktorému dominujú štátne spoločnosti. Ešte však jedna vec. Nehovoríme tu o štruktúre vlastníctva e, e, tej, tejto spoločnosti, či je štátna alebo súkromná. My hovoríme o trhu, či je to regulovaný trh alebo slobodný trh, alebo či sa podvolia členské krajiny jednoducho monopolom súkromných spoločností. Často je tomu tak, že systémov je tak veľa, e, množstvo európskych krajín má toľko systémov, majú viac než jeden, e, mnohé členské krajiny majú viac než jeden bezpečnostný systém a tieto systémy sú vlastne umelou prekážkou, ktorá má vlastne pomáhať chrániť e, monopolné spoločnosti a ich monopolné postavenie na domácich trhoch. V mnohých prípadoch e, nie je to technické zariadenie uspôsobené na daný trh, Eh, jednoducho eh, všetko sa mení vstupom nového, eh, novej spoločnosti ako konkurenta na trh. Je dôležitá však bezpečnosť a ak sa chceme úprimne pozerať na prideľovanie štrukturálnych fondov v nových členských krajinách, tak si všimneme, že neexistujú prakticky zdroje na železničnú infraštruktúru pretože v tomto prípade by sme mali rovnaké administratívne orgány, ktoré by e, boli zodpovedné za aplikáciu. Oni však nemajú záujem. Mnohé členské krajiny sa e, majú záujem na tom, aby status quo zostalo nezmenené, a či už ide o konkurenciu zvonka alebo z domáceho súkromného trhu. No a v neposlednej miere vidíme potom, e, že trpí bezpečnosť. Ďakujem, nech sa páči pán Belet. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Dramatická nehoda pri Buizingene sa dotýka nás všetkých v Európe. Musíme vykonať eh, šetrenie situácie. Toto nešťastie stálo 18 ľudí život. A našou povinnosťou je vyvodiť určité závery z tejto udalosti a zabezpečiť to, aby sa situácia vlastne bezpečnosti v Belgicku ako aj vo zvyšku Európskej únie zvýšila. Nie je to európskou, nie je to vinou Európy, že sa nepodarilo implementovať v plnej miere ten automatický stop systém, ale musíme ďalej konať v tejto oblasti a preto je dôležité, aby komisia vykonala tiež šetrenie. Vyšetrenie. A tu sú dôležité otázky. Poprvé, spoločnosti, ktoré prevádzkujú železnice ako aj infraštruktúru, Ehm, mali od roku 2009 vybaviť eh, vlaky tým novým systémom ETCS. Vieme, ale že to železničné prepojenie ešte nebolo dostatočne zabezpečené. Doteraz vlastne máme iba 2800 kilometrov železníc, železničných tratí, ktoré sú, kde je zabezpečený tento systém. A samozrejme si musíme uvedomiť, že celá železničná sieť je veľmi široká, veľmi veľká. Na, na tomto príklade vidíme, že nie sme pripravení na tento systém a dôležitá je potom aj signalizácia. To znamená, že to vyžaduje ďalšie veľké investície. Okrem toho musíme si uvedomiť aj to, aby sa nezvyšoval tlak na personál. Nesmie sa zvyšovať hospodárska súťaž medzi jednotlivými železničnými spoločnosťami. Bolo by dobré, aby sme zaviedli e, podobné pravidlá v železničnej doprave ako v nákladnej automobilovej doprave. Čo sa týka doby, kedy môžu ručne ruční vodiči riadiť lokomotívu alebo nie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k spontánnym rečníkom. A pán Kremer, dostane slovo na jednu minútu. Vážený pán predseda, pán komisár, strašné nešťastie nastalo tým, že tam boli dve lokomotívy, bola tu, bol, boli tu dve lokomotívy v rámci systému SNCB, potom tu bola štátna spoločnosť, ktorá prevádzkuje železnicu. Takže vidíme, že to, vlastne tento problém nesúvisí s liberalizáciou, s otvorením trhov. Je tu problém je akorát v tom, že je tu nedostatočná bezpečnosť. A pán Groš vlastne povedal, že táto, táto technika je v dispozícii už 20 rokov, že keď sa prejde na červenú, tak sa automaticky zastane vlak. A otázka, prečo sa to tu nenainštalovalo? Prečo to nesúvisí ani s RTMS? Ja som bol spravodajcom pre RTMS, to je vízia do budúcnosti. A to ale neznamená, že žiaden členský štát by teraz nemal povinnosť nejako obmedzovať bezpečnosť, práve naopak. Je to úlohou členských štátov zvyšovať bezpečnosť. Preto si kladieme otázku, prečo Belgicko 20 rokov neinvestovalo do týchto systémov bezpečnosti radšej nemuseli postaviť také veľké diálnice a mohli zabezpečiť tieto bezpečnostné systémy a mohlo sa prejsť takýmto nešťastiem. Konec koncov nebolo to prvýkrát, čo sa prešlo na červenú, to bolo akorát prvýkrát, keď nastalo takéto strašné nešťastie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Už sa nikto neprihlásil medzi spontánnych rečníkov. Chce niekto sa prihlásiť ešte teraz? Ak nie, tak teraz dostane slovo pán komisár Kalas. Much, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, táto diskusia sa teraz začala v súvislosti s tragickou udalosťou v Belgicku a toto bude súčasťou vlastne našej takej celkovej diskusie o železničnej bezpečnosti a o rozvoji dopravy v Európe Komisia pripravuje bielu knihu o budúcnosti dopravy a tam sa budeme veľmi vážne zaoberať všetkými bezpečnostnými eh, eh, aspektmi všetkých typov dopravy. Pôjde tu aj o železnice, to sme už spomínali, že je to jeden z najbezpečnejších typov prepravy. Stále, ešte stále. <clears throat> Dôležité je aj to, že teraz diskutujeme o železničnom balíčku. Máme tu prvý E, balíček a jeho rekodifikáciu. A teraz pár poznámok. Čo sa týka systémov riadenia železničných systémov, tak tie sa navrhli na ta, tak, aby sa zabezpečila interoperabilita železníc a je to, je to určite dobrý systém a sú tam určité bezpečnostné prvky, ale bezpečnosť stále ostáva v zodpovednosti členských štátov. Oni musia rozhodnúť, aký systém sa využije. Potom RTMS a TNT siete. To sú viaceré projekty, kde ide o systémy riadenia dopravy a do roku 2020 budeme mať 20 000 km železníc, ktoré budú využívať tento systém v Európe. A bude tam aj Belgicko. Toto je určitý nárast. Musíme si ale uvedomiť, že, že investície v oblasti železníc sú obrovské. Čo sa týka ten sietí, tak 20 investícií smeruje do železníc a máme tu viaceré systémy. Ja som veľmi rád, že Európsky parlament e, podporuje zvýšenie financí, financovania do dopravných sietí. Toto bude veľmi dôležité. Samozrejme, ľudský faktor ostane nadej relevantný a preto je dôležité, keď hovoríme o bezpečnostných štandardoch, tak keď niekto vidí červené svetlo, znamená, že mu to že musí zastať. Toto platí od 19. storočia. To znamená, že keď teraz hovoríme o tom, že budú nejaké 100% systémy, ktoré budú predchádzať ľudským chybám, to nie je pravda. Vždy je tam určitá malá pravdepodobnosť, že nastane nejaká ľudská chyba. A preto zodpovednosť ľudí je veľmi dôležitá. Ešte jedna pripomienka, ktorá sa týka liberalizácie a verejných služieb. To sú dve, dva rozdielne, dve rozdielne veci. Nikto nebrádi štátom v tom, aby poskytovali dobré verejné služby aj v rámci liberalizácie. Toto umožňujú európske pravidlá, takto môžu konať štáty a liberalizácia vôbec nebráni v ceste dobrým verejným službám. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Ďakujeme. Rozprava je tým pádom uzavretá a o 5 minút začneme hlasovať.